konkurencieschopnosť polnohospodárstva a musí takisto byť schopná pritiahnuť aj mladých ľudí, aby začali pracovať v poľnohospodárskom sektore. Ďakujem pani komisárka, rozpráva je ukončená, hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďalšie e, zasadnutie sa bude konať zajtra od 9. a Program je prístupný aj na webovej stránke Európskeho parlamentu.